pokračovania, posilnení očkovacích kampaní v rozvojových krajinách. Je tam väčšina podpisov poslancov a teda v zmysle článku 123 nariadenia bude postúpené mm, kompetentným a bude uverejnený v zápisniciach tejto plenárnej schôdze. Veľmi rýchlo dám slovo na 30 sekúnd pani Onebol. President. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí podpísali toto vyhlásenie. Je to naozaj veľmi dôležitá téma a som si istá, že sa všetci tešíte, že sa nám podarilo prijať uznesenie, ktoré vyzýva k náležitému financovaniu vakcinácie v krajinách rozvojového sveta. Chcem sa poďakovať mimovládnym organizáciám, ktoré sme spolupracovali Gavi, Global Health Associates, The One Campaign Results UK a tak ďalej. A chcem sa poďakovať eh, aj za návrhy pani De Kaiser, pani Veržia, pána Newtona Dana a samozrejme pána Kellyho, ktorý viem, že aj on by sa chcel vyjadriť. Pán Kelly? Pani predsednička, naozaj stručne súhlasím eh, s tou vďakou, ktorú vyslovila pani Honeyball. Chcem vám všetkým povedať toľko, že príjemcami eh, budú krajiny Afriky. Eh, dúfam, že im to pomôže zlepšiť kvalitu života. Ďakujem pekne, pán Kelly. No, uvodcu. Teraz budeme hlasovať. Správa pána Kazaka, Všeobecné ustanovenia o makrofinančnej pomoci tretím krajinám. Pozmenujúce návrhy 1,30 a 34,53 blokovo proti.